Okay, colleague. Kolegovia, začneme. Máme nasledovné zmeny v programe. Nový bod 7. Prezentácia návrhu správy o fungovaní šengenského priestoru. Spravodajcom je Carlos Coelho. Tento bod preberieme o 11.15. Upozorňujem, že žiaľ tlmočenie v chorváčine a Irskej galčine nebude dnes v dispozícii. Teraz prejdeme k výmene názorov s Robom Wainwrightom, ktorý je výkonným riaditeľom Europolu. Pred niekoľkými týždňami sme absolvovali vypočutie s pani Debole, ktorá je vybranou kandidátkou, ktorá bude nasledovať pána Wainwrighta vo funkcii. Dnes máme príležitosť obzrieť sa späť na 9-ročné obdobie, v ktorom pôsobil pán Wainwright ako hlava Europolu. Chcela by som sa mu poďakovať týmto za jeho profesionálny prístup, ktorým viedol agentúru. Prebral vedenie agentúry v roku 2009. Jeho mandát vyprší k 30. aprílu tohto roka. Najskôr pán Wainwright eh, nám predniesie eh, svoje slovo, potom bude nasledovať výmena názorov s poslancami. Pán Wainwright, nech sa páči, dávam vám slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. Dobré ráno všetkým. Som rád, že tu môžem ešte naposledy raz byť. E, ako som e, to už robil mnohokrát za posledných 9 rokov. Najdôležitejšia vec, ktorú chcem povedať, je, že sa chcem poďakovať za spoluprácu Europolu s vašim výborom je to spolupráca, ktorá sa ešte prehlbovala postupom času. Chcem sa tiež poďakovať eh, aj poslancom za ich osobné nasadenie, za ich podporu v mojej funkcii, v snahe pomáhať členským štátom brániť bezpečnosť našich občanov v Únii. V desiatich minútach by som sa rád obzrel späť na obdobie, v ktorom som bol poverený vedením Europolu čo sa týka kontextu, o ktorom sme hovorili už mnohokrát, ten je poznačený čoraz väčšou komplexnosťou bezpečnostných hrozieb, ktoré sme vystavení v Únii. Všetci sme boli svetkami hrozných udalostí, ktoré súviseli s terorizmom, najmä v posledných 3-4 rokoch. Toto sú trendy, ktoré zmenili úplne eh, paradigmu terorizmu od historickej tradície, keď sme vnímali terorizmus ako otázku národnej bezpečnosti až do súčasnej roviny, kde ide o kolektívnu bezpečnosť. Hovorím to preto, že už nie je len o národné príčiny, ktoré ohrozujú bezpečnosť, ale ide o medzinárodný džihadizmus, ktorý je zadefinovaný národnou schopnosťou vysporiadať sa s nimi, vyžaduje si to globálne nástroje, aby sme sa vysporiadali s týmto eh, novým fenoménom, ktorým je virtuálny kalifát. Znamená to, že tisíce radikalizovaných ľudí pôsobia v Európe, mnohí cestujú hore-dole do Syrie, do Iraku a späť. Naozaj sa z toho stal medzinárodný fenomén a hrozba bezpečnosti. A to je dôležité pre všetkých nás, ktorí sa tejto oblasti eh, venujeme, aby sme sa snažili nájsť nejakú spoločnú reakciu, spoločnú odpoveď. A to isté sa týka aj rozličných fóriem organizovaného zločinu, počítačového zločinu, operácie pašovania ľudí sa rozmohli eh, veľmi intenzívne od roku 2015 ďalej obchodovanie s ľudskými bytostiami. Ja za posledné obdobie 9 rokov som zaznamenala, že dosť ťažko sme si získavali pozornosť pre tento fenomén od eh, vlád členských štátov, že to je niečo lepšie v súčasnosti, ale ešte stále to nie je až také nasadenie, ako by sme očakávali. Dnes hovoríme o tisícoch obetí obchodovania s ľudskými bytostiami, eh, cieľom nutenej práce, eh, sexuálne zneužívanie. Dve tretiny týchto obetí sú pritom štátni príslušníci európskych členských štátov. Obchodovanie teda prebieha medzi krajinami taktiež fenomén maloletých bez prievodu, ktoré e, sú vystavené tiež riziku, že sa s nimi bude obchodovať. A je váš výbor sa touto otázkou zabral intenzívne. Ehm, ďalšie druhy e, zločinu, e, tie sa týkajú rôznych podvodov, poškoduje to ekonomiku rôznymi formami, ďalej fenomén zločinu, ktorý súvisí s duševným vlastníctvom, to sa podľa odhadov pohybuje až v hodnote 85 miliárd eur ročne. takéto sú škody na našej ekonomike, ohrožuje to veľmi výrazne konkurencieschopnosť našich hospodárstiev, taktiež inovácie a podobne. A to dokazuje, ako Združenia organizovaného zločinu sa E, sprofesionalizovali, dokážu fungovať e, v rozličných sektoroch e, paralelne. Taktiež sú tu samozrejme tradičné mafiánske skupiny v niektorých členských štátoch, ale okrem toho sa vytvorili medzinárodné syndikáty, tak povediac, mafie, ktoré využívajú technologické možnosti, najmä Darknet. Zhruba 400 profesionálnych združení, ktoré sa venujú praniu špinavých peňazí. To sú najprofesionálnejší zločinci, ktorí predávajú peniaze našim bankovým systémom. To je naozaj eh, už vo veľkých dimenziách. V mnohých ohľadoch eh, kybernetický zločin je najvýznamnejšou eh, bezpečnostnou hrozbou. Nie tým, že by to malo automatické dopady na bezpečnosť ako terorizmus, ale z dlhodobého hľadiska je to veľká výzva, ktoré čelíme to, ako zločinci využívajú, zneužívajú nové technológie, ako napríklad eh, šifrovanie Darknet, ďalej kryptomeny. A je, to je veľmi významná súčasť um, tohto fenoménu, ako aj ransomware. Eh, samotný ransomware je uh, najčastejším druhom softverových útokov a to dokazuje, ako sa tieto gangy posúvajú z minulosti, keď to bolo len také náhodné, zasielali sa, dajme tomu, falošné e-maily milión ľudí a snažili sa získať aspoň 1% úspešnosti. Dnes je to o mnoho viac zacielené. Zameriava sa to na zraniteľné a ziskovejšie inštitúcie, teda tie najprominentnejšie um, um, osoby, bankové inštitúcie, ktoré sú najviac zraniteľné voči týmto útokom Malberu keď sa k tomu pridajú ďalšie dva prvky, ktoré sú znepokojivé, teda jednak eh, priemyselná povaha tejto komunity, počítačového zločinu, tisíce odborníkov, eh, ktoré sa združujú v týchto operáciách. Darknet a eh, taktiež trhové fóra, ktoré sa zameriavajú na obchod s rôznymi komoditami, zbraniami, s drogami, taktiež s materiálom um, detskej pornografie a tak ďalej. E, je to naozaj je už v obrovských dimenziách a je z toho naozaj jedna obrovská hrozba. A ešte e, posledná vec, ktorá je rovnako hrozivá a tá sa rozmohla v posledných 18 mesiacoch zhruba. Ide ešte raz väčšiu konvergenciu prepojenia štátnych štruktúr s mafiánskymi, so zločineckými skupinami. Ide o úzke prepojenie štátnych štruktúr so zločineckými štruktúrami. Je to veľmi znepokojivé, pretože to podkopáva integritu našich eh, štátov a znamená to, že aj tie najlepšie chránené eh, eh, vládne inštitúcie a súkromné inštitúcie sú zraniteľné. Toto všetko dokazuje, že trend zločinu a terorizmu je medzinárodnejší vo svojej povahe, taktiež je rozsiahlejší a samozrejme to automaticky viac zaťažuje aj Europol. Snažili sme sa reagovať najskôr prostredníctvom inštitucionálneho rámca, Európska únia vyvinula legislatívne nástroje na boj proti um, cestovanie teroristov, dajme tomu, tieto nástroje už prispeli k tomu, že sa výrazne obezili možnosti cestovať, voľne cestovať pre teroristov, e, tiež e, smernice na boj proti praniu špinavých peňazí, e, tiež sa prijímajú regulačné rozhodnutia, nielen tu v Európskom parlamente, ktoré majú tiež významný dopad na úrovni Europolu. My sme v mojom pôsobení vo funkcii zaznamenali dva významné posuny v právnom rámci E, najmä keď sa prijalo nariadenie o Europole v roku 2017. Aj toto je legislatíva, ktorá niesla veľkú stopu aj vášho výboru a prispeli ste k tomuto procesu veľmi konštruktívne. Zdroje, ktoré sme dostali od rozpočtového orgánu v priebehu 9 rokov, keď som bol vo funkcii, sa nás dvojnásobil. Počet pracovníkov máme zhruba 1200 odborníkov v našom sídle v Hágu tiež sa nám zhruba zdvojnásobil rozpočet. Máme zhruba 122 miliónov eur k dispozícii. Úloha členských štátov v podpore tohto procesu a taktiež um, podpora tretich krajín je tiež kľúčová. Bez nich by sme nedokázali nič a tiež uh, sa ukazuje čoraz sa potreba viac prepojiť už je tieto všetky agentúry, ktoré sa angažujú v tejto oblasti. V tomto období sa tiež takmer zvojnásobil e, objem kontaktných e, styčných dôstojníkov. Máme ich takmer 220 z 40 krajín. Nikto iný celosvetovo nemá takýto súbor takéto rozsiahle centrum orgánov činných v trestnom konaní, ktoré by spolupracovali. A práve to je veľká výsada Europolu e, v snahe dosiahnuť skutočný pokrok v boji proti zločinu a terorizmu. Ďalej s tým úzko súvisí aj otázka toho, ako vyvinúť centrá odbornosti, ako napríklad Európske zločinecké centrum, zločinné centrum, to je jedno z najvýznamnejších medzinárodných centier na boj proti počtačnému zločinu, ďalej Európske centrum pre oblasť migrácie a obchodovanie s bytostiami, to sme vytvorili pred zhruba dvoma rokmi, už sme zistili zhruba 70 tisíc podozrivých a taktiež Európske centrum na boj proti terorizmu toto všetko prebehlo počas mojej funkcie. Snažili sme sa na čo najvyššej úrovni využiť všetky schopnosti a znalosti celej komunity tejto oblasti v týchto hlavných kľúčových oblastiach. Centrum na boj proti terorizmu úzko súvisí s mierou výmeny informácií. Snažili sme sa to pokryť e, aj v pravidlách. E, snažili sme sa centrum vybaviť e, možnosťami. To spôsobilo isté ťažkosti v snahe presvedčiť komunitu, medzinárodnú komunitu, aby nám viac dôverovala. V posledných dvoch rokoch sme boli svedkami takéhoto prehlbenia dôvery. Európske informačné systémy zaznamenali nárast informácie, ktoré dostávajú členských štátov dosť značne. Pred dvoma rokmi mali sme zhruba 6 tisíc eh, spravodajských eh, informácií, ktoré sa týkali terorizmu. V našich systémoch 6 tisíc. Dnes ich máme pol milióna. Takýto bol náraz za dva roky. A to dokazuje schopnosť členských štátov a ochotu členských štátov o mnoho viac sa deliť o informácie a posúvať si ich. Ďalej, Centrum boja proti terorizmu znamenalo podporu 439 eh, operácií, pričom rok predtým ich bolo 127 aj to je veľmi významný náraz, čo tiež dokazuje to isté. A vo všeobecnosti za posledných 9 rokov mojej skúsenosti v riadení Europolu sme zaznamenali 9-násobný nárast cezhraničných prípadov, ktorými sa zaoberal Europol. Teda aj tento efekt industrializácie spôsobil, že um, po službách Europolu je väčší dopyt a my sa snažíme reagovať na tento dopyt. Eh, centrom tohto všetkého je spôsob, ako riadiť tok informácií. V tejto komunite zhruba 1200 um, orgánov činných v trestnom konaní. Europol vystihuje eh, celú širokú škálu spolupráce týchto agentúr, týchto orgánov. Podľa mňa máme jednu z najvýznamnejších eh, um, systé- jeden z najvýznamnejších systémov výmeny informácií a to vyvoláva dôveru a vďaka tomu sa efektívne vymieňa informácie aj citlivej povahy a vďaka tiež rozsiahlemu rámcu ochrany údajov máme dostatočnú dôveryhodnosť, aby sa zhromaždili len údaje, ktoré len, po, len tie, ktoré potrebujeme, aby sa chovali len tie údaje, ktoré potrebujeme, aby to bolo proporčné k účelu boja proti terorizmu. Tiež sme vyvinuli veľmi modernú schopnosť analýzy dát, Tomu sme sa venovali veľmi intenzívne, aby sme sa dokázali vysporiadať s rozsiahlými množstvami údajov, ktoré dostávame, aby sme ich dokázali spracovať efektívne. V roku 2017 sme poprvýkrát prekročili hranicu milióna správ, ktoré sa vymenili na siete Europolu v priebehu jedného roka. To samozrejme výrazne zaťažilo naše zdroje, ale je to jadrom celé našej činnosti, to sú zhromažďovanie údajov, analýza, údajov. Vďaka tomu práve dokážeme zistiť, e, kedy má cezhraničný, kedy má teda zločin a terorizmus cezhraničnú povahu. Znamená to, že vďaka tomu sme získali možnosť mať väčší dopad na povahu zločinu a terorizmu zvyšila sa tiež dôvera. Podľa posledných prieskumov v radoch našich partnerov vidíme, že miera spokojnosti je zhruba na úrovni 72% zo 100, čo je najvyššia úroveň, akú sme kedy zaznamenali v porovnaní len s 57 bodmi pred 10 rokmi. Verím, že sa nám tiež podarilo vďaka spolupráci aj s vašim výborom využiť poznatky, naše znalosti, náš vplyv v tejto komunite tiež, e, aby sme ovplyvnili to, ako sa vyvíja politická oblasť, legislatíva a celé prostredie, v ktorom spolupracujú orgány činné v trestnom konaní, aby sa to vyvíjalo správnym smerom, aby legislatíva zohľadňovala aj naše expertné stanoviská. A váš výbor bol vždy ochotný počúvať naše vyjadrenia, naše stanoviská. Mm, sú tu samozrejme aj e, veľké hlasy nespokojnosti s našou prácou, Samozrejme, e, nedovolím si e, opomenúť nielen zdroje Europolu, ale všetkých inštitúcií, ktoré sa venujú zachovaniu vnútornej bezpečnosti v Únii. Ešte stále sa domnievam, že v globálnom meradle je to nízka suma. A nie je to dostatočné e, v porovnaní s dimenziou a s rozsahom hrozby. Myslím, že ešte stále sú tu veľké príklady systémovej nečinnosti v našom kolektívnom prístupe boju s týmito e, komplexnými problémami. Najmä by som spomenul rámec na boj proti praniu špinových peňazí, ktorý sme e, rozvinuli, je v skutočnosti neefektívny v snahe zásahu a spätného získavania majetku, ktorý pochádza z takejto trestnej činnosti. Bude si to vyžadovať ešte o mnoho intenzívnejšie úsilie. Banková komunita má v tom multimiliardové investície nemôžeme to všetko vyčítať im, že oni sa nedostatočne, nedostatočne angažujú. Jednoducho legislatíva dlhodobo nereagovala na vývoj, na dimenzie a najmä sa tým potláča schopnosť vymeniať informácie medzi tými, ktorí ich najnaliehavejšie potrebujú. Myslím si, že bude naliehavo potrebná revízia tohto rámca, ak naozaj chceme seriózne pristupovať k boju proti praniu špinavých peňazí. Zatiaľ je to totiž v nedostatočnej miere rozpracované a vďaka tomu zločin prekvitá. Ešte posledná vec. Chcel by som sa ešte raz poďakovať parlamentu, vášmu výboru osobitne, čo sa týka praktickej podpory, aby sme mali dostatočný rozpočet, dostatočné zdroje, aby náš hlas bol vypočutý e, v procese prípravy legislatívy Často možno parlament o niečo viac nás počúval ako rada v tomto ohľade. A vieme to, ceníme si to. Tiež e, aktívny prístup v osobitných výboroch, ako napríklad vo výbore na boj proti terorizmu. A je, tu sa nám podarilo veľmi um, dobre rozpracovať spoluprácu. Naši spojenci, teda naše čoraz užšie prepojenie s parlamentom je dôležité nielen preto, že z ústavného, z regulačného hľadiska je to dôležitá spolupráca, ale vďaka tomu máme aj eh, vyššiu priamu zodpovednosť a tým pádom aj väčšiu dôveryhodnosť eh, v celej komunite aj v očiach verejnosti. A to je pre nás tiež dôležité. Ešte raz sa chcem osobne poďakovať eh, všetkým prítomným a neprítomným celému výboru za podporu. Nevždy sme sa zhodli na všetkom, takáto je jednoducho povaha demokratickej diskusie, ale Snažil som sa lojálne slúžiť účelu a celej myšlienke a snažil som sa vždy zodpovedne pristupovať aj k um, svojej funkcii a že som bol ochotný zodpovedať sa pre vašim výborom a vašou inštitúciou. Ďakujeme pekne za prezentáciu. Európsky parlament je veľmi vďačný za túto dobrú spoluprácu s vami, s Europolom. Ja mám prvú otázku, pán Wainwright. Mohli by ste nám prosím povedať, čo, aké aktivity podľa vás, ale možno inak sa opýtam, aký je váš najväčší úspech podľa vás z toho obdobia 9 rokov a aké problémy naďalej pretrvávajú s určitými aktivitami, nejaké veci, ktoré ešte neboli doriešené. A teraz máme otázky od kolegov. Najprv koordinátori, ako pra pani Sipel. Ďakujem. Chcem sa ospravedlniť, že som prišla trochu neskoro, ale Prišla som práve vtedy, keď ste hovorili o hekeroch a tu sa chcem opýtať v súvislosti s tým, o čom sa nedávno hovorilo na stretnutí koordinátorov a konkrétne v pondelok. Možno si spomeniete, že v roku 2013 sa tvrdilo, že systém Belgakomu bol hekovaný spravodajskou službou. Mali sme stretnutie a pýtali sme sa zastupcov Belgakomu, a taktiež e, úradníkov na ochranu údajov z tejto firmy a e, sa valu Spojeného kráľovstva tam nikto nebol a možno mali na to dobré dôvody. Takže vraj Europol nedostal žiadnu žiadosť zo strany členských štátov, aby to prešetril. Ale len pred pár týždňami bolo publikované, že belgická policia požiadala Europol o prešetrenie a Máme tu teda ten dôvod, že e, manda, je, má mandát príslušné oddelenie Europolu na prešetrovanie takýchto aktivít, ale Europol to prešetriť odmietol. odmietol vyšetrovať v tomto prípade v Spojenom kráľovstve. Mohli by ste opäť vysvetliť, prečo Europol odmietol e, asistovať e, belgickým orgánom? Ďakujem teraz pani Ernst. Aha, tak rýchlo som dostala slovo, to som ma nečakala. Ďakujem. Chcela by som taktiež v mene našej politickej skupiny poďakovať pánovi Wainwrightovi. Veľmi často tu prebiehajú s vami kontroverzné diskusie, ale to je samozrejme. Napriek tomu si myslíme, že Europol musí hrať dôležitú úlohu na európskej úrovni pri prepojení policajných orgánov, aby tá spolupráca bola štruktúrálna, predovšetkým sa týka boja proti terorizmu, to je nesporné. A za posledných pár rokov tu bolo niekoľko prípadov, kde sa ukázalo, že práve spolupráca policajných orgánov, to je prepojenie jednotlivých orgánov, je potrebné, aby tam tiekli informácie, ale bohužiaľ sa ukázalo, že to nie je až také jednoduché, tento tok informácií. Toto sme my za našu politickú skupinu vždy kritizovali a ja si myslím, že je treba vidieť všetko v kontexte, čo sa týka problematiky terorizmu. Správne ste o tom hovorili. Nepochybne s vami do veľkej miery súhlasíme, ale je treba na európskej úrovni hovoriť vážne aj o prevencii a nie len tak, len taká petrželka na polievke, že to je len niečo vedľajšie. A je treba sa myslieť nad tým, ako riešiť príčiny. Takže toto samozrejme sa netýka len Europolu, to by bolo príliš zovšebecnené. Je to celkovo európska úloha, aj úloha členských štátov. A príliš málo sme sa venovali tomuto aspektu, bohužiaľ, pretože problém terorizmu nie je len taký, ktorý sa dá vyriešiť prosímstvom policie. Druhá vec, musíme tu mať vyváženosť medzi základnými právami a bezpečnosťou. Viete, že my ako parlament taktiež kladieme dôraz na zaručenie toho, že sa budú držovať základné práva a taktiež, že treba sa sadiť o transparentnosť, to, o to sme bojovali, to asi viete. No a samozrejme je tu aj otázka ochrany údajov. My si myslíme, že potrebujeme harmonizovaný systém ochrany údajov v Európe. Nemáme tu žiadne e, mimozemské údaje, ktoré Europol spracováva. Takže potrebujeme skutočne spoločný systém a každá agentúra samozrejme má aj svoju agent, svoju, svoje dielne presadzovanie práva, tak ako Europol. A ja si myslím, že by sme sa mali dohodnúť a dospieť ku kompromisu v tejto oblasti. My budeme sa tento kompromis bojovať, ja vám to hovorím otvorene ako spravodajkyňa za príslušný spis, my budeme za to bojovať a myslíme si, že sa to dá vyriešiť, ale nemôže to vyzerať tak, že sa nič nezmení, sa nič nebude robiť, takže toto je pre nás dôležité. Toto by som vás tu, vám tu chcela ešte len ešte explicitne dôležité povedať. Ďakujem. Ďakujem teraz pán Lenárs. Ďakujem aj pánu Wainwrightovi za to, že sem prišiel, za skvelú spoluprácu za posledných pár rokov s našim výborom, s našim parlamentom. Ďakujem aj za vaše osobné úsilie, že ste nám pomáhali zvýšiť mieru bezpečnosti pre našich občanov. To je pre nás dôležité aj pre našu politickú skupinu. Vy, ďakujeme, vy, vy ďakujete Európskeho parlamentu, my vám ďakujeme, že vám, nám ďakujete a taktiež sme radi, že máte, máte príslušné zdroje aj rozpočet. A už sme o tom hovorili aj pred pár rokmi, že peniaze, ktoré sú na dispozícii, sú príliš, nie sú na dostatočnej úrovni v porovnaní s tými výzvami a problémami, ktoré nás čakajú. Takže otázka je, ako to zmeniť. Mali by sme e, iba navýšiť prostriedky, alebo ako sa môžeme pripraviť na výzvy, ktorým budeme čeliť. Ďalej ste hovorili správne o informáciách, ktoré má Europol dispozícii, o databázach, ktoré máte. Ako viete, tak my v tomto parlamente momentálne pracujeme na otázke interoperability s centrálnymi kľúčovými EU systémami. Údaje Europolu tieto čiastočne zasahujú, ale nie úplne. Takže kde vidíte pridanú hodnotu informácií, ktoré máte na úrovni Europolu v súvislosti s interoperabilitou? No a Teraz, keď sa pozriete na tých 9 rokov, ktoré ste pôsobili ako rediteľ Europolu, keď sa pozriete napríklad na kontext nariadení, ktoré máme v oblasti bezpečnosti na európskej úrovni, tak aká by bola vaša priorita? Čo by ste nám odporúčali? Na čo by sme mali pracovať v najbližšej budúcnosti? Ďakujem. Ďakujem, pani Grapíny. Ďakujem. Nuž, e, pozrite sa, ja ďakujem a uznávam vašu úprimnosť, s tou úprimnosť, ktorou ste nám predstavili vaše myšlienky, takže toto samozrejme neovplyvňuje to, že sú tu aj negatívne veci. A tak je to treba aj prezentovať. Sú tu veci, ktoré sa realizovali, ktoré sa nerealizovali. A občania takto vnímajú Europol dúfajú, že Europol im priniesie bezpečnosť, e, istotu, kľud v európskom priestore a myslím si, že toto je veľmi dôležité. Vaša úloha je teda tiež dôležitá. Vy ste povedali, že je tu väčšia mera radikalizácie a bezpečnosť sa nedá riešiť len na národnej úrovni. A povedali ste, že je treba e, reagovať e, produktívne. Ako si myslíte, že by sme mali teda kolektívne reagovať? Ako presne si to predstavujete? Ďalej. Hovoríte, že ste tým článkom, ktorý prepája rôzne agentúry, a to je pravda. Takže toto by bol, aký bol ideálny spôsob, ako by tento systém mohol dobre fungovať? Vy ste takým prepojením, takým tým spájacím článkom. Ďalej ste hovorili o probléme rozpočtu, ktorý je nedostatočný a že systém je nečinný. Áno, ja prichádzam zo súkromného sektora, tam sa reaguje veľmi rýchlo lebo pokiaľ nereaguje firma rýchlo, tak ako firma skončila. No a čo týka verejného sektora, tak ako ním otriasť? Ako ho prebrať z tej letargie? My máme problémy s radou, máte problém, eh, pardon, máte pravdu, keď hovoríte, že s radou sú tu problémy. A, a my tu najlepšie zastupujeme občanov, takže možno preto nie sme takí nečinní. Mohli by ste nám predstaviť určité návrhy, ako prebrať systém z letargie, z nečinnosti, tak aby ten systém vrátane Europol a ďalších agentúr dobre fungoval, aby sme našli spôsob, ako kolektívne reagovať. Lebo dnes ráno zase sme počuli, že v jednom členskom štáte boli štyri osoby ubodané. Takže ako čo najlepšie bojovať proti takýmto atentátom, aj taktiež proti podvodom. Myslím si, že podvod e, určite presahuje tých 100 miliónov, ktorých ste hovorili vy. Takže predstavte nám prosím e, vaše nápady a my ich potom e, predstavíme ďalším dvom európskym inštitúciám. Ďakujem teraz pán Terry Kavras. Microphone doesn't work? Jo. Nefungoval teraz už áno. Dobre, opakujem, ďakujem za vašu prítomnosť, za vašu prácu. Ja vám prajem všetko dobré do budúcnosti. Zaslúžite si to a Europolu úspech vo všetkých jeho aktivitách. Vieme, že problémy na, na, v posledných rokoch sa zväčšili, že objem a rozsah týchto zločinov, terorizmu a tak ďalej, že sa to zmenilo, to vieme, ale teraz sa dostávam k jednej veci, ktorú dobre poznáte, ale nehovorili ste o tom, a ktorá mňa konkrétne veľmi zaujíma. A síce, čo sa týka školenia členov Europolu. Nehovorím len o technickom školení, ale aj o občianskom, alebo možno to tak poviem až intelektuálnom školení, lebo nové výzvy si vyžadujú nové typy reakcií a nové spôsoby, akým čeliť týmto výzvam bez toho, že by sme zabudali, že je treba pritom brániť ľudské práva, ako už povedala kolegyňa Ernst. Podľa mňa, keď bude mať zaručené slobody a bezpečnosť, tak toto sú tie veľmi dôležité hodnoty, ale nie sú na rovnakej úrovni. A autoritárske režimy považujú bezpečnosť za extrémne dôležitú. Takže niekedy, aby sa zaručila vyššia miera bezpečnosti, znížite mieru slobody. A bezpečnosť potom utlača slobodu. V demokratických režimoch bezpečnosť by mala slúžiť slobode, tak aby bezpečnosť nepotláčala slobodu, ale aby jej slúžila, aby ju chránila. A toto je extrémne dôležitá vec. A je dôležité, aby tí, ktorí sú v tejto oblasti aktívni, o tom vedeli a uvedomovali si to a riadili sa týmto princípom. Takže to je prvá vec a teraz jednoducho čo sa týka teda situácie v oblasti školenia členov Europol, aby som to zhrnul. Ďakujem teraz pani Kiniči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Ďakujem, pán Wainwright, nielen za vašu prezentáciu, ale aj za prácu, e, ktorú Europol odvádza za posledných 18 rokov ktoré nám umožnilo eh, vyrásť nielen v tom rozsahu práce, ktorej sa Europol eh, venuje, ale aj tej povahy, eh, a ktorá naozaj veľmi do, uľahčila výmenu informáciu, ktorá je základom pre nadnárodnú a cezhraničnú e, spoluprácu e, v boji proti kriminalite. Takže ďakujem veľmi pekne za vašu e, prácu. Mala som možnosť viackrát navštíviť Europol a nadviazať viaceré užitočné kontakty a mohla som skonštatovať, že je nesmierne dôležité predovšetkým tá pozornosť, ktorú Europol venuje konkrétnym odvetviam e, kriminálnej činnosti a trestnej činnosti, či už je to boj proti terorizmu alebo kybernetický zločin. A teraz e, vy ste spomenuli ďalší veľmi dôležitý aspekt e, a to sú cezhraničné trestné činy, ktoré majú finančnú povahu, ako napríklad pranie špinavých peňazí, podozrivé prevody peňazí a samozrejme podľa eh, normatívnej aktualizácie, respektíve novelizácie, eh, čo sa týka nariadenia mm, o prení špinavých peňazí. Myslíte si, že Europol by mohol profitovať z toho, ak by mal vytvorenú sekciu, ktorá by sa venovala konkrétne finančným trestným e, činom a zbieral by finančné spravodajské informácie, e, ktoré častokrát možno e, sú určené aj na financovanie terorizmu, to znamená na trestnú činnosť, ktorá je ešte horšia než pranie špinavých peňazí a samozrejme potom sú to mafiánske e, zločiny, respektíve e, zločiny, ktoré sú výsledkom organizovaného zločinu. E, vieme, že bohužiaľ na Slovensku bol zavraždený novinár Jan Kuciak a, a okamžite podľa novinárskeho vyšetrovania padla, padlo podozrenie na exponentov práve talianského organizovaného zločinu, ktorý pôsobí na Slovensku. Možno by sme to mohli riešiť aj na európskej úrovni eh, prostredníctvom eh, lepšieho vyšetrovania, aby sme vedeli určiť eh, a samozrejme pospájať si tieto aktivity v jednotlivých e, krajinách, ktoré spája konkrétny organizovaný zločin a to by mohlo otvoriť e, cestu k lepšej koordinácii medzi jednotlivými legislatívnymi e, prostrediami a chcela by som si vypočuť aj váš názor. Ale a samozrejme ešte záverom. Ďalšia téma je sú napríklad látky použité na výrobu výbušnín, e, ktoré sa používajú na uskutočňovanie atentátov. Ehm, musíme, mali by sme zlepšiť i legislatívu v tomto zmysle. Otázka je, akým spôsobom to docieleme. A ešte posledné zamyslenie, o ktoré vás požiadam. Ja som súčasťou osobitého výboru e, pre boj proti terorizmu a stretávame sa s odborníkmi v jednotlivých oblastiach, ktorí pracujú na týchto témach. A samozrejme vyvstala tu určitá obava. A samozrejme kolega, ktorý e, predrečník hovoril o e, prevencii. E, sú to aj problémy, ktoré sú s prevenciou spojené. Preto sa pýtam, ako môžeme zasiahnuť preventívnym spôsobom. Predpokladáte, že existuje možnosť, um, možnosť teroristických uh, útokov uh, chemických zbraní a v tomto zmysle, uh, čo môžeme začať robiť? Samozrejme, hovoríme o legislatívnej časti, alebo konkrétne Europol, alebo reakčné zložky, čo môžu urobiť a akým spôsobom môžu eh, reagovať, aby sa vyrovnali s takýmto typom nebezpečia. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Guillaume. Oui, merci. Euh. Ďakujem pekne. Pán Wainwright, a ja by som chcela oceniť prácu, eh, ktorú vykonávate už niekoľko rokov Ehm, mali sme viackrát už dosť aj kontroverzné diskusie, ostré výmeny názorov, Um, ale taká je povaha demokracie, ako vravíte. Ja vám želám veľa úspechov, veľa šťastia do budúcna. Um, ja som so zaujímom uh, e, um, zaznamenala, že ste sa vyjadrili k otázke kybernetické kriminality a taktiež k praniu peniazí, peňazí. Je tiež zjavné, že sme sa posunuli eh, z takej remeselnej úrovne na veľmi priemyselnú úroveň, tak povedia z tejto sfére. A chcela by som sa tiež opýtať eh, na dve ďalšie výzvy, ktoré sa s vašou agentúrou a s jej vzťahmi s ďalšími partnermi. Najskôr otázka, ktorá je podľa mňa centrálna, asi vymenenie údajov medzi Europolom a členskými štátmi, alebo naopak, možno skôr. Teda, či si myslíte, že by sa veci mohli nejako vyvinúť a či sú ešte potrebné podľa vás nejaké úpravy. Hovorili ste o objeme 6 milión, teraz 6 tisíc dokumentov a teraz je to zhruba 2 milióny, teda došlo k posunu, ale je tam ešte priestor a ďalej. Mohli by ste sa tiež vyjadriť k otázke obchodu s bytostiami a so ženami osobitne. Toto je totiž téma, ktorá už je tak dlho prítomná v našom modernom svete, ale nadalej vysoko aktuálna E, žiaľ, ďakujem. Okay, thank you. Ďakujem veľmi pekne za veľmi zaujímavé otázky. Teraz prišiel čas na odpovede pán Wainwright. Ďakujem veľmi pekne za e, e, všetky vaše pripomienky. Pýtali ste sa na ten najväčší úspech. Bolo tu niekoľko operácií, e, ktoré boli veľmi úspešné a sú to predovšetkým operácie členských štátov, ale my sme častokrát facilitovali tú e, výmenu informácií a pomohli sme práve pri rozkrývaní najväčšej siete e, zneužívania e, detí. To má osobitú e, dimenziu a samozrejme zvýšilo to kredit aj dôveryhodnosť Europolu vo policajnej komunite. A samozrejme aj strašlivé útoky v Paríži v roku 2015. Aj tam Europol hrá úlohu. Bolo to vlastne prvýkrát, kedy Europol bol prizvaný, aby poskytoval pomoc e, v prvej línii vyšetrovania. Bolo to oficiálna žiadosť e, zo strany francúzského prokurátora po pár, e, v období pár dní po uskutočnení útoku. Zmenilo to povahu, akým spôsobom sa Europol vníma v oblasti boji proti, boja proti terorizmu bola to v podstate taká posledná bašta, kam nám v podstate nedovolovali prístup a to sa zmenilo. Z, z, najväčším úspechom e, je e, samozrejme e, naša schopnosť integrovať prácu viac ako tisíc príslušných orgánov a samozrejme technické schopnosti ktoré sú samozrejme zároveň veľkou výzvou, ale myslím si, že výsledky hovoria v náš prospech. Pani Sipel sa položila svoju otázku, ktorá už bola pretrase v roku 2013 a 2014 v tom čase tu nebola formálna belgická žiadosť. Nechcem sa vyhnúť odpovedi na tejto otázke. Belgické orgány zdieľali informácie o e, útoku e, prostredníctvom Europolovej platformy e, Siena. A samozrejme, a bolo to samozrejme zaslané aj centrálnej jednotke Europolu. A pýtali sa, či niekto má informácie o tomto prípade aby sme tento prípad objasnili, musím povedať veľmi jasne, že e, vyšetrovacia línia, ktorá sa e, e, stiahovala na toto vyšetrovanie, sa predpokladalo, že za touto aktivitou stojí konkrétny štát. A my sme hovorili veľmi jasne, že, že keďže štátne vyšetrovacie orgány predpokladali, že za tým stojí konkrétny štát, e, nemôžeme tento prípad e, podporiť z našej strany, aj keď v prvom rade sme formálne nedostali nejakú žiadosť a potom sa už nič nedialo. Mm, pokiaľ viem ja, e, nič sa na tomto prípade nezmenilo. Nedostali sme žiadne dodatočné žiadosti a samozrejme a samozrejme e, smrť e, investigatívneho žurnalistu, ktorá tu bola spomínaná. Tam sa snažíme poskytnúť e, všetku súčinnosť. Samozrejme, zatiaľ Europol nedostal nejaké nové informácie. Myslím si, že bol aj čas, ako kolegovia hovorili, kedy dvaja členovia výboru poukázali na fakt, že toto nie je súčasť mandátu Europolu. A samozrejme zákonodárca má možnosť to zmeniť v nariadení o Europole, ale nakoniec sa zákonodárca rozhodol, že tak neučiní a preto Europol eh, nemohol eh, podporiť eh, a nemôže v budúcnosti podporiť žiadosť o podporu v takomto type prípadu pani Ernst a aj ostatní, eh, aj pani Kiniči sa pýtali na eh, úlohu boja proti terorizmu. Toto je nesmierne dôležitá úloha, predovšetkým eh, v digitálnom priestore a práve preventívna práca tvorí veľmi veľkú časť aktivít Europolu, kedy sa snažíme identifikovať a odstraňujeme teroristický obsah na internete pretože boj e, proti radikalizácii nemusí priamo zahrňať e, Europol. A samozrejme je tu aj boj za základné ľudské práva. A samozrejme uznávame, e, ktorú ona ako spravodajkňa odviedla na správe o ochrane osobných údajov. A samozrejme chápeme, aké je to nesmierne dôležité. A takisto chápeme, že ešte pred jednom rokom tento výbor hral nesmierne dôležitú úlohu eh, eh, pri zavedení nástroja o ochrane osobných údajov. Takže eh, to bola veľmi významná, významný zásah, respektíve dva zásahy do našeho právneho rámca, v ktorom fungujeme. Takže to predstavovalo pre nás aj veľmi praktické výzvy, s ktorými sa museli vyrovnávať. Teraz sme dospeli konečne k harmonizovanému systému a samozrejme vidíme aj e, benefity toho, že Europol teraz v súčasnosti prevádzkuje taký systém ochrany osobných údajov, ktorý je bezprecedentný v celom svete. Hovorili ste aj o bezpečnostnom e, rozpočte. Na to musíme mať komplexný pohľad. E, mali sme navýšenie rozpočtu, avšak vo všeobecnosti viete, že v porovnaní s celkovým rozpočtom Európskej únie tento rozpočet je pomerne E, mali. Ja si samozrejme nechcem vymýšľať nejaké čísla, samozrejme toto rozhodnutie je na európskych inštitúciách. No a samozrejme táto súčasť našej práce je nesmierne dôležitá a Europol v nej zohráva veľmi významnú úlohu. A samozrejme v rámci tohto veľmi dobrého systému ochrany osobných údajov môžeme akomodovať jednotlivé informačné systémy a ak je tu nejaká priorita, je to predovšetkým kybernetická bezpečnosť. Ale veľmi špecificky, ak poviem, myslím si, že nariadenia e, pre boj proti praniu špinavých peňazí musia byť takisto novelizované. Pani Kiniči eh, sa eh, pýtali, či budeme mať eh, sekciu pre boj s organizovaným zločinom a finančným zločinom. Takúto sekciu máme, ale nie je veľmi rozsiahla. A samozrejme jej súčasťou aj siete FIU. A jedna jedna vec, ktorá je nesmierne frustrujúca, je, že práca na novelizáciu e, nariadenia e, o boji proti praniu špinavým peňazí e, na to, aby sme vedeli zachytávať cez hraničné toky peňazí, potrebujeme túto novelizáciu a potrebujeme spravodajskú spravodajské informácie a ako náhle by sa pri Europole vytvorila takáto finančná jednotka, vytvorí sa aj platforma na výmenu informácií pre e, výmenu spravodajských informácií. To bol návrh, avšak bol odmietnutý e, v procese trialógu a nebude takýto návrh v e, nadchádzajúcej novelizácii nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí. Bolo to veľmi jednoduché novelizácia, avšak nedošlo k nej. Chcel by som sa poďakovať aj pani Grapini. Tieto riešenia snažíme sa integrovať našu bezpečnostnú komunitu čo najviac. A v tomto zmysle uh, Musím povedať, že je tu veľmi významná ehm, veľmi významná dimenzia bezpečnostných rozhovorov v prípade Brexitu. Ehm, pretože britské agentúry e, zabezpečujú veľmi významným spôsobom kolektívnu bezpečnosť e, Európskej, únii a dúfam, že to bude priznané aj v tom riešení, ktoré nakoniec príjmeme. E, kolektívnym záujmom bezpečnosti Európy sú také, že ich nemôžeme z tohto procesu vynechať, pretože sú tak významné, že nemôžu zlyhať. Jednoducho, takto možnosť neexistuje. Samozrejme, som si vedomý čas, e, ktorý mám vyčlenený. Pán Zakarajas e, e, spomínal o úlohe bezpečnosti a jej význame pri ochrane slobôd. Ja si to vykladám tak, že máme inú kultúru inovácií v Europole, pretože sme súčasťou nesmierne širokej komunity orgánov činných trestnom konaní. To je práve to, čo ste implikovali vašou otázkou a snažíme sa e, pristupovať iným spôsobom k týmto veľmi komplexným problémom. E, čo sa týka Slovenska, ďalší bod, ktorý spomenula pani Kiniči, zatiaľ nevieme, nemáme dostatočné informácie o vyšetrovaní. Podporujeme tento, e, toto vyšetrovanie na základe žiadosti od slovenských orgánov, rovnako ako o vyšetrovanie na Malte, ale nevieme zatiaľ, nemáme bližšie podrobnosti a pani Guam hovorila o zdieľaní informácií. Samozrejme, toto je stredobodom práce, ktorú e, robíme a rozvíjame kapacity e, a myslíme si, že v tomto ohľade môžeme ešte urobiť oveľa, oveľa viac. A samozrejme súhlasím s tým, že v čase e, zneužívania žien je to niečo, kde môžeme hrať významnú úlohu vo viacerých vyšetrovaných eh, prípadoch, aby sme čelili tomuto problému eh, spoločnosti. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne eh, za odpovede. A opätovne sme veľmi radi, že máme príležitosť spolupracovať s vami. Ďakujeme veľmi pekne a ďakujeme veľmi pekne za prácu, ktorú odvádzate. Yes, yes. Teraz sa musíme e, pripraviť e, na hlasovanie. A to je pre mňa veľkou výzvou. Okay. yes. uh, Dobre, vážení kolegovia, eh, pripravte si teraz hlasovacie karty. Musíme urobiť testovanie hlasovacích zariadení. Prosím, začneme teraz s testom hlasovania. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Áno, toto je iba test. Uzatváram hlasovanie. I have to look here. Yeah, carried. <laughs> okay, thank you. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Hlasujeme o návrhu stanoviska, ktorý pripravil pán Albrecht. Je to nariadenie o agentúre EÚ pre kybernetickú bezpečnosť NISA o zrušení nariadenia EÚ ktorým sa zrušuje nariadenie 526 2013 a o certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných komunikačných technológií. Je to tzv. akt o kybernetickej bezpečnosti Máme tu množstvo kompromisných návrhov. Kompromisný návrh 1. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh, návrh 62. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pomzimajúci návrh 63. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Pozmenujúci návrh 68. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválený Návrh 69. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Návrh 71. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Návrh 72. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromisný návrh 2. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Návrh 78. Otváram hlasovanie. Hlasujeme o návrhu 78. Uzatváram hlasovanie. zamietnutý. Návrh 79. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 80. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Pozmeňujúci návrh 12. Uzatvár, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromisný návrh 3. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Návrh 13. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 83 a 84, tie sú rovnaké. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 85. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 13. Pardon, kompromis 4. Konec hlasovania. Prijaté. Návrh 15. House vote. Konec hlasovania. 15, opakujem. Koniec hlasovania. Prijaté. 92 a 16 sú rovnaké. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 94. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 95. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 5. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 96. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 6. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté 98. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Pardon, zamietnuté. Návrh 99. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 105. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 106 a 18. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 18. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 107. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 7. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 116. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 117. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 8. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 9. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 125. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 10. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 24. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 28. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. 29. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 31. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 32. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 33. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 34. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 35. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 37. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 38. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 39. Otvorím hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. 40. Otvorím hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. 41. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. 42. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 43. otvorom hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 44. otvorom hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté 45. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté 46. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 11. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 49. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 50. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. Kompromis 12. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 53. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 54. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 55. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 13. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 58. 59. deväť. Návrh 59. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 60. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Teraz pristúpime k takto pozmenenej verzii textu. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Sorry, I want to change my vote. Uh... Prepačte, ja by som rada zmenila svoje hlasovanie pri návrhu 94. Chcela som hlasovať za, nie proti. Pôjdeme ďalej, kolegovia, k ďalšiemu bodu nášho programu. Nasleduje Európska agentúra pre operačné riadenie rozsiahlých e IT systémov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Spravodajkyňou je pani Makovej. and her presentation of the state of... Chcela by som dať slovo pani Makovej, aby nám priblížila priebeh rokovaní o právnom rámci EULISy. Trialóg sa začal v januári. Pani Makovej, máte slovo. Thank you, chair. Ďakujem, pani predsedajúca. Ako správne hovoríte, e, sme práve v rokovaniach trialógu. Veríme, že sa to podarí uzavrieť čím skôr, čo sa týka fungovania agentúry. Ide najmä o úlohu agentúru v zlepšení interoperability, taktiež otázky, ktoré súvisia s vytvorením technických eh, a záložných stranok, taktiež eh, aby sa eh, údaje mohli, aj spracovanie mohlo outsourcovať externým subjektom a taktiež hľadanie technických riešení, aby tento systém mohol fungovať nepretržite tzv. riešenie Active aktív Ešte stále to prejednávame na rokovaniach. To súviselo s fungovaním agentúry. Teraz e, druhá otázka, o ktorej hovoríme, to sa týka riadenia agentúry. Výprve konanie na výkonného riaditeľa, ďalej otázka zástupcu riaditeľa, zloženie správnej rady, aj úlohy, taktiež úlohy Európskeho parlamentu, činnosti agentúry. Doposiaľ rokovania prebehali, prebiehali veľmi konštruktívne medzi všetkými troma inštitúciami. Podarilo sa nám dosiahnuť dohody vo rôznych aspektoch. Niektoré e, otázky sú ešte otvorené, ale nie ich veľa. Verím, že sa nám podarí dosiahnuť dohodu na ďalšom technickom stretnutí a potom na ďalšom stretnutí teňových spravodajcov Verím, že na ďalšom stretnutí trialógu, ktorý by mal prebehnúť koncom marca, že to uzavrieme. Ďakujem pani Kiniči za jej disponibilitu aj za to, že sa významne pričinila a o dosiahnutie tejto dohody. Ďakujeme pekne. Ďakujem, ako spravodajkynia sa tiež e, ti chcem poďakovať za otvorený dialog s tenými spravodajcami, s komisiou a s radou. Áno, ty si tam bola vždy prítomná. Pani Činiči. Ďakujem veľmi pekne. E, v prvom rade sa hlasím o slovo, aby som poďakovala a e, pogratulovala Monike za prácu, ktorú odvádza. Eh, už samozrejme eh, aj výbor súhlasí s tým, že eh, táto téma je dôležitá, práca, ktorú odviedla, je dobrá. Je tu však niekoľko citlivých tém, ktoré musíme samozrejme vyriešiť samozrejme spoločne. Hľadáme riešenie. Samozrejme, toto nariadenie je nesmierne dôležité, ktoré sa má vysporiadať e, s úlohami, ktoré sú čoraz rozsiahlejšie a náročnejšie. Takže ďakujeme veľmi pekne, ďakujem vám ako aj Monike. Ďakujeme a želáme veľa úspechov v ďalších krokoch. Ďalej. Oddelenie pre štúdie pre práva občanov, e, taktiež ústavné otázky toto oddelenie vypracovalo štúdiu na tému Európska únia, členské štáty a ich politiky v oblasti legislatívy o osobách, ktoré sú podozrivé z terorizmu a s tým súvisiaci trestnej činnosti. Táto štúdia analizuje, ako členské štáty definujú takýchto podozrivých informácií o nich, nakoľko sa vymieňajú tieto informácie a tiež nakoľko sú štátne orgány pozícii zabrániť teroristickej trestnej činnosti. Táto štúdia je k dispozícii všetkým poslancom, aj v papierovej verzii, aj e, na internete. Chcela by som teraz dať slovo pánu Quentinovi Ligerovi, Ligerovi, ktorý e, je poradcom z tohto oddelenia a ten nám približí hlavné zistenie tejto správy. Ďakujem veľmi pekne. Uh, Pani predsednička, ako ste povedali, tak sme dostali ako oddelenie pre ústavné záležitosti a pre práva občanov eh, zadanú štúdiu na tému eh, práv eh, ľudí, ktorí sú podozriví zločinu súvisiaci s teroristickými aktivitami spolu s kolegami sme vypracovali túto štúdiu taktiež nám e, pomáhali externí poradcovia. Myslím si, že naša správa je pri vchode do miestnosti, aj v papierovej kopii, pokiaľ to chcete vyzdvihnúť. My robíme veľa práce pre európske inštitúcie. Nedávno sme otvorili e, kanceláriu aj v Berlíne a nedávna sme boli v Spojenom kráľovstve a teraz sme sa otvorili kanceláriu v Berlíne. Ďalej. Myslím si, že mám 10 až 15 minút. Nie sú tu žiadne prísvitky, ako vidím, ale to nie je problém. We're waiting for slides. The slides are very succinct, so we can do... Tie priezvitky sú také dosť stručné, takže v podstate sa bez nich zaobídem. Exactly. So it's, uh, it's the next slide, please. Next, please. Takže posunte to jedno ďalej. Takže, o čom by som chcel dnes hovoriť? Stručne hovoriť o cieľoch tejto štúdie, pozrieť sa na trendy, čo týka toxických útokov v EÚ, ďalej na európsky právny rámec chcem pozrieť a ďalej prejdem k zásadnejšej časti našej štúdie. To sú práva podozrivých v teroristických prípadoch, ďalej informácie na zdieľanie e, pardon, mechanizme zdieľania informácií v rámci členských štátov a potom prejdem e, k nejakým záverom. Ako som povedal, správu máte k dispozícii. Je to asi 200 strán, e, tá hlavná časť má asi 50 strán, ale je tam veľa príloh, takže pokúsim sa uviesť čo mám tú správu na nasledujúcich minútach. Ďalej. Takže našim cieľom bolo identifikovať relevantné právne ustanovenia, e, ktoré sa týkajú ľudí, ktorí sú podozriví e, o teroristických e, trestných činov na európskej národnej úrovni, taktiež poskytnúť prehľad ohľadom existujúcich mechanizmov na výmenu informácií a taktiež formulovať odporúčania na základe našich zistení. Vykonali sme výskum pre túto štúdiu minulý rok. V roku 2017 sme to aj publikovali. Od tej doby sa zrovna situácia trochu zmenila. E, sústredovali sme sa na 10 krajín. Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Holandsko, Švedsko, a Polsko. No a v týchto všetkých krajinách tam máme špecifickú osobitnú správu, v ktorej sú špecifické informácie. Čo týka metodiky, tam sa sústreďovali na teda, rozhovory v týchto desetich členských štátov. Taktiež sme podnikli rozhovor na európskej úrovni, taktiež sme robili e, si vlastný výskum, a spolupracovali sme s viacerými expertami na tejto správe a taktiež na konci sme urobili workshop. Čo sa týka trendov terorizmu, tak tu nastal posun za posledných 15 až 20 rokov. Viem, že vy ste si toho vedomi určite, ale by som vám poskytol trochu kontext. E, ťažko sa hovorí o štatistikách, keď hovoríte o terorizme, o teroristických incidentoch kvôli dostupným údajom, ale vyzerá to tak, že v, roku, v 70. a 80. rokoch klesol počet teroristických útokov, napriek tomu, že v posledných pár rokoch tento počet zase narastol trochu. Taktiež e, povaha týchto teroristických činov sa zmenila. Predtým 70. 80. rokoch a 90. rokov to bol skôr e, etnonacionalizmus, separatizmus, ETA, IRA v Spodnom kráľovstve v Írsku a taktiež tam bol anarchistický terorizmus, Červená armáda, ďalej v Belgicku boli nejaké hnutia a v nedávnej dobe e, teraz nastal nárast džihadistického terorizmu a pravicového terorizmu, napríklad prípad Breivik. A taktiež, uh, už to bolo povedané, za protidosickú jednotku minulý týždeň, že v Británii napríklad narastol počet e, pravicových teroristických útokov. Taktiež je tu nárast počtu e, vybuchnutých bomb a taktiež e, vraždy. To bolo asi 87 teroristických útokov v 80. rokoch v EÚ a medzi rokmi 2010 a 2016 to bolo len 1 a taktiež to týka ozbrojených e, útokov, napadnutí, tam to bolo 7 v 80. rokoch a teraz to 15 v roku 2010 až 2016. Ďalej čo sa týka práv príslušnosti EÚ v oblasti terorizmu, tak asi o tom viete viac než ja, ale sú tu obmedzené kompetencie na európskej úrovni. Tu článok 3 odsek 2 zmluvy Európskej únii, kde sa hovorí, že únia by mala vytvoriť eh, priestor pre spravodlivosť a bezpečnosť a slobodu. Tak je tu článok 83 odsek 1 zmluvy o fungovaní Európskej únie, kde sa stanovujú konkrétne prečiny, za ktoré EÚ môže eh, potom vydať minimálne pravidlá, tam sa zahrňa aj terorizmus. Čo sa týka sekundárnej legislatívy, hovorilo sa to už eh, smernici o boji proti terorizmu. Minulý rok bola odsúhlasená, členské štáty by mali transponovať do septembra tohto roka. A je jasné, že hlav, toto je hlavný e, nástroj sekundárnej legislatívy. Je tam definícia terorizmu, toto je zaujímavé. A čo sa týka sekundárnej legislatívy ďalej, tak sú tu ešte ďalšie, rôzne ďalšie nástroje, ktoré napriek tomu, že sa ne e, sústredie špecificky na terorizmus. Napríklad Rob Wainwright hovoril o smernici proti praniu špinavých peňazí, to je jeden takýto nástroj. Ďalej sa hovorilo o interoperabilite a veľkých IT systémoch, to sa taktiež dá využiť v tejto oblasti. A taktiež sú tu ďalšie politické dokumenty, napríklad e, stratégia z roku 2005 hľadom boja proti terorizmu, taktiež e, agenda pre bezpečnosť roku 2015, ale je dôležité si uvedomiť, že národná bezpečnosť je v rukách členských štátov, toto je stanovené e, v článku 4, odseku 2 zmluvy Európskej únie. K tomu sa ešte vrátim, keď budem hovoriť o výmene informácií. Hovoríme o to fenoméne, ktorý je v podstate cezhraničný, ale kde sú kompetencie do veľkej míry na národnej úrovni. Takže ďalej. Máme tu zaujímavé trendy, čo sa týka práv udelených eh, podozrivým osobám, predovšetkým kriminalizácia trestných činov súvisiacich s terorizmom, s terorizmom, tak tá sa rozšírila zachádza to stále e, ďalej od teroristických činov ako takých, napríklad e, nejaké prípravné činy alebo nabadanie terorizmu, cestovanie alebo nejaká cesta s tým, že sa chcete nechať vyškoliť v tejto oblasti. Takže toto sa už vzdialej od toho konkrétneho teroristického činu, ale tieto teda činy sa taktiež stále viac kriminalizujú. Taktiež tu máme nárast, čo sa týka administratívnych právomocí na predchádzanie a penalizáciu takéhoto správania. Myslím si, že toto je pravda vo všetkých krajinách, ktoré sme skúmali, napríklad Švedsko, má veľmi súdny dohľad v porovnaní s inými krajinami, takže tam to trochu iné. Ale aby som vám dal pár príkladov, tak niektoré tieto prvky, ako napríklad e, e odňatie cestovných dokumentov, aby sa zabránilo teroristovi alebo budúcemu teroristovi e, v ceste do inej krajiny. Toto je administratívne opatrenie, toto nie je súdne opatrenie taktiež obmedzenie slobody pohybu v rámci určitého členského štátu, napríklad vo Francúzsku. Zákon môže stanoviť e, stav núdze a tým pádom ľudia môžu byť prinútení, aby sa zdržiavali napríklad v určitej obci. A napríklad v Holandsku bol taký prípad, keď jednotlivec bol súdom oslobodený od obvinenia z teroristických aktivít, keďže nebol dostatok dôkazov. Avšak potom, čo bol e, prepustený, tak bolo na ňo uvalené administratívne opatrenie a zabranilo sa mu v priebehu Rotterdamského maratónu e, chodiť do určitých častí Rotterdamu. Takže toto je príklad administratívneho opatrenia. Tieto sa začínajú používať čoraz častejšie. E, ďalšia prísvitka. Takže čo sme si všimli a čo sme tu vypracovali, klasifikácia rôznych typov práv, ktoré sú udelené rôznym typom individuí. Máme tu právo, ktoré je udelené akémukoľvek jednotlivcovi, ktorý je obvinený alebo podozrivý e, po tom, čo začalo, začalo trestné konanie. Toto je jednoduché, toto je ktorákoľvek osoba, e, ktorá je súčasťou takéhoto trestného konania, má určité práva, Niektoré z nich sú aj súčasťou balíčka práv e, podozrivého. Taktiež sa to môže stiahovať na teoretické činy aj na iné činy. Napríklad v Španielsku je tu sa niektoré práva e, zrušili, taktiež e, tam možno nejaké lehoty boli skrátené, taktiež sú tu práva, ktoré sú, sa vzťahujú k administratívnemu opatreniu. O tom už som hovoril, napríklad, že sa niekomu môže odňať e, cestovný pás takéto podozrivej osobe. No a často je tu napríklad e, nejaký opravný prostriedok, e, že súdny dohľad nad určitým konaním, ktoré vedie potom k administratívnej sankcii, môže prebehnúť ad hoc. Takže až teda sa túto preukáže, tá osoba vie, že je teda predmetom administratívneho opatrenia. Ďalej je to taká skôr šedá zóna, tam sme sa e, rozhodli konať v najlepšom. E, máme tu teda práva, e, ktoré sa vzťahujú k tzv. E, zaujímavým osobám. Toto sú osoby, ktoré sú na radare, napríklad polície, ktoré sú napríklad odpočúvané, e, sledované, alebo sú tam nejaké iné opatrenia a nevedia o tom. Alebo napríklad tam môže byť na niekoho spis e, v rukách spravodajskej služby. Takže tuto máme práva takýchto osôb. Väčšinou tieto osoby si neuvedomujú, že sú zaujímavé pre spravodajské a policajné e, orgány a môžu sa stať predmetom administratívne opatrenia alebo e, účastníkom súdneho e, konania. A potom posledná skupina to sú práva, ktoré má ktokoľvek na území Európskej únie. No a toto potenciálne môže mať dopad na ktoréhokoľvek z nás. Nemusia to byť len ľudia, ktorí sú špecificky podozriví z nejakých teroristických činov. Takže teraz sa rušili kompetencie napríklad policie na to, že môžu niekoho aj bez konkrétneho podozrenia zastaviť a prehľadať. Napríklad núdzový stav vo Francúzsku taktiež umožnil určité opatrenia, napríklad čo týka obmedzenia slobody pohybu na určitom konkrétnom území. Ďalej, ďalšia presvitka. Mechanizmy na zdieľanie informácií medzi členskými štátmi aj v rámci členských štátov. Toto je problém, ktorý súvisí s týmito štyrmi kategóriami, o ktorých som hovoril, pretože samozrejme tu máme určité mechanizmy na výmenu informácií v určitých prípadoch, ktoré sú overené, napríklad keď prebieha nejaké vyšetrovanie, ale je to veľa ťažšie, keď sa nachádzate v šedej zóne medzi e, spravodajskou službou a presadzovaním práva. Informácie sú zdieľané medzi členskými štátmi, aj v rámci členských štátov, medzi spravodajskou službou, medzi policajnými orgánmi a taktiež tretími krajinami. A ako o tom hovoril aj Painwright, ja som to počul, som tu bol, hovoril o niektorých týchto veciach. Sú tu určité jasné formálne spôsoby, ako si vymieňať informácie, ale z nášho výskumu vyplýva, že často orgány presadzovania práva sa spoliehajú skôr na také neformálne kanály, kde zdieľajú informácie a taktiež to môže prebiehať cezhranične alebo na území jednoho členského štátu. A toto má určitý dopad aj na e, napríklad súdny dohľad a taktiež na to, do akej skupiny teda tá osoba patrí, aké má práva. Ďalej, určite vás že to je posledná prísvitka. Tu mám len pár záverov, tie som tam uviedol. Ako som povedal, tak máme ich viac, aj viacej odporúčaní, tých súčasťou správy. Jedna z prvých vecí je, že v podstate neexistuje riadna definícia toho, kto to vlastne je podozrivý. A toto má rôzne dôsledky. Keď sa pozrite na našu pôvodnú otázku, ktorou je, aké sú práva udelené e, tým, ktorí sú podozriví z teoretických činov a z činov súvisiacich s terorizmom. Členské štáty majú tendenciu sa e, stavať týmto osobám čoraz e, mimo oblasti procedurálneho práva, ukladať rôzne administratívne sankcie. A myslím si, že viacerí už hovorili o tom, že sa normalizujú vynimočné okolnosti, napríklad ako vo Francúzsku, opäť spomeniem, a kritizuje sa nový teoretický zákon, ktorý bol schválený vo Francúzsku v novembri 2017, pretože sa tam normalizuje e, stav núdze, ktorý bol v podstate od útokov v Batakláne neustále predlžovaný. Samozrejme, je tu určitá inherentná dynamika až konflikt medzi účinnosťou opatrení pre zaručenie bezpečnosti a na druhej strane základnými právami, ale rád by som možno povedal e, na záver to, čo povedal pán Michael O'Flaherty, ktorý vedie agentúru pre základné práva. A on často hovorí, že základné práva sú v podstate jadrom všetkého a nemali by byť len nejakou podružnou vecou. Takže keď hovoríme o bezpečnosti občanov, tak základné práva a v tomto prípade aj práva podozrivých osôb z teroristických činov a z činov súvisiacich s terorizmom sú extrémne dôležité. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. A teraz je čas na diskusiu. Rád by som sa opýtal, kto sa chce prihlásiť. Opýtala, kto sa chce prihlásiť, pani Sipel. Ďakujem. Ďakujem aj za vašu štúdiu. Aby som bola úprimná, tak si robím trochu starosti, lebo som dúfala, že sa dozviem trochu viac informácií, ktoré by nám pomohli pri našich diskusiách na konci vašej prezentácie ste hovorili o podozrivých osobách a hovorili ste o jednej otázke. Kto to vlastne je podozrivá osoba? Na akom základe sa určí, že je niekto podozrivý z toho, že je potenciálnym teroristom? Takže v podstate tu nie je žiadna spoločná definícia, ale my si o tejto osobe vymieňame informácie. Ako sa k tomu môžeme seriózne postaviť a veriť, že máme dostatok informácií, aby sme takto postupovali. A pokiaľ je tam určité podozrenie, ale žiadny jasný dôkaz, takže pokiaľ máte jasný dôkaz, tak môžete ísť cestou trestného práva, ale podľa vašej štúdie toto sa deje menej a menej, takže je tam nejaké podozrenie proti vám, možno to nie je ani pravda, ale ako môžete dokázať, že toto podozrenie nie je pravdivé? Takže ako dlho budete pod dohľadom? Ako dlho bude obmedzená vaša sloboda pohybu? Lebo ja neviem, ako vlastne by ste mohli dokázať, že nie ste vinní že ste nikdy nič neurobili a toto vedie k všeobecným problémom v oblasti demokracie a právneho štátu. No a ja v tejto súvislosti si taktiež robím obavy ohľadom určitých opatrení v určitých členských štátoch, napríklad keď hovoríte o štyroch rokoch eh, toho predprocesového obdobia. Mňa by zaujímalo, ako to vyzerá s tými prípravami. Niekoho uvalíte, na niekoho uvalíte väzbu a možno teda tá lehota sú 4 roky a možno ten proces sám ani v podstate nikdy nepríde. Takže toto je dôležitá vec. A možno by ste toto mohli rozviesť. A taktiež čo sa týka penalizácie určitého správania, tak aké správanie sa penalizuje? Vieme, že ste teda hovorili o tom, že sa môže niekomu odňať cestovný pás, alebo sa obmedzí sloboda pohybu, ľudia sa nemôžu slobodne pohybovať, ďalšie sankcie sú tam. Je tam nejaká jasná línia, ktorá by preukazovala aké chovanie presne môže viesť k uvaleniu sankcií. No a posledná otázka v priebehu vašej štúdie. Kto boli tí experti, s ktorými ste e, viedli dialog? Máte informácie od policie, z osudnického sektora? Hovorili ste s právnikmi, s expertami na základné práva, alebo ako to presne vyzerá? Ďakujem veľmi pekne. Nevidím žiadne ďalšie otázky. Mohli by ste teda odpovedať. Ďakujem veľmi pekne. Budem sa snažiť odpovedať na všetky otázky. A začnem tým, že začnem poslednou otázkou. Máme niekoľko rozličných typov ľudí, ktorí, s ktorými robíme interviu eh, na konci eh, štúdie E, zvyčajne sú to ľudia e, zo súdnictva a e, právnici, ktorí pôsobia v oblasti základných ľudských práv a samozrejme niekedy sa k ním ale nedostaneme. Takže nepochybne je tá tendencia voči zástupcov súdnictvu, súdnictva. Ale samozrejme snažíme sa prizývať aj zástupcov akademickej obce A teraz nemôžem si spomenúť na e, meno ďalšieho odborníka, Sean Murphy, e, ktorí sú akademici a ktorí sa snažia e, prinášať aj pohľad napríklad z iných oblastí, ako je napríklad pohľad orgánov činných trestom konaní. Aby som bol úplne úprimný, nadnesli ste otázku, ktorá sa odpoved, na ktorú sa odpoveda pomerne ťažko. Ako viete, legislatíva Eh, ktorá sa týka teroristických trestných činov, eh, je pomerne núdzová. Je to zvyčajne odpoveď na niečo, čo sa stalo a častokrát odráža eh, práve názor verejnosti o tom, akým spôsobom by sa malo predchádzať e, teroristickým činom, namiesto toho, aby sa brali do úvahy základné ľudské práva. Napríklad e, takéto opatrenia vo Francúzsku boli akceptované e, verejnou mienkou úplne bezvýhradne za ostatné roko, hoci pred pár rokmi by nebolo možné ich schváliť. Takže verejná mienka sa posunula a to umožnilo prijatie niektorých opatrení. Myslím si, že je to dôležitá úloha, e, ktorá pripadá obrancovi základných práv. E, a to práve kvôli nejakému vyvažovaniu, e, pretože bezpečnostný aspekt je práve prioritou v očiach mnohých ľudí. Hovorili ste o tom, akým spôsobom presunúť tú dôkaznú povinnosť e, na e, podozrivého. To je nesmierne zložité. A o jednej veci, e, ktoré som nepriamo spomínal na, jedno, na jednom zo slajde, je, aby sme sa pozreli jednoducho na čísla. Počas E, vyhlásenia núdzového stavu. A používam Francúzsko ako príklad, pretože to je prípad, s ktorým som oboznamený najlepšie. Približne 6 tisíc domových prehliadok bolo vykonaných e, v rámci núdzového stavu, ktoré viedli 21 zatknutiam. A to je ten moment, e, ktorý oddeluje ten núdzový stav od normálneho stavu. Myslím si, že šírenie takýchto čísel, respektíve porovnanie s počtom teroristických útokov a obetí teroristických trestných činov by bolo veľmi zaujímavé, eh, pretože to uvádza veci do eh, eh, perspektívy, pretože to samozrejme poukazuje na to, či protiteroristické opatrenia sú primerané alebo nie sú e, primerané. E, pretože toto je niečo, na čo častokrát zabúdame a pokiaľ na to zabúdame, je veľmi jednoduché sa k tomu nikdy už nevrátiť. E, samozrejme, ale samozrejme, a, a zda som neodpovedal na všetky vaše otázky. Dobre, ďalšia otázka, pani Sargentini. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Mám vlastne dve otázky. Jedna otázka je tu širšia definícia v európskom práve o tom, čo vlastne terorizmus je. Vo vašom výskume vnímate to, že ľudia sú si vedomí tejto širšej eh, definícii terorizmu. A niektoré činy sú teraz kvalifikované ako teroristické činy, hoci predtým by to tak nebolo napríklad e, spôsobovanie finančnej únii štátu e, alebo ktoré môže zasiahnuť napríklad environmentálnych aktivistov. E, videli ste nejaké podobné príklady? A ďalšia otázka je, keď policajt zastaví osobu a vyžiada si jej doklady, a samozrejme, keď ste v aute, musíte otvoriť napríklad kufor na prehliadku. Kedy e, sa e, takéto normálne kladenie otázok pretaví do výsluchu. Pretože e, ako náhle to je výsluch, už máte právo na právnika. A samozrejme v šengenskom informačnom systéme je teraz viacero možností zastaviť človeka, respektíve auto a vypýtať si e, doklady. A je to v podstate taký fluidný prerod tejto situácie. Mohli by ste aj o tomto pohovoriť? Ďakujem veľmi pekne. Čo sa týka vašej prvej otázky, ktorou je širšia definícia terorizmu, ako som to spomenul, smernica o terorizme eh, musí byť transponovaná do konca tohto roku a nevideli sme dosiaľ žiadne špecifické kroky, ktoré prijali členské štáty. A uvidíme, aký bude eh, francúzsky príklad, eh, ktorý môžem uviesť že COP21, environmentálny summit v Paríži, ktorý sa uskutočnil krátko po vyhlásení núdzového stavu v Paríži, a myslíme si, že policia využila e, tieto núdzové právomoci, aby vykonala zatknutia a obmedzila určité osoby e, na e, slobode pohybu a vykonala to pri určitých aktivistov, ktorí nechceli nič iné, iba demonstrovať pri COP21. A ďalšia vec, ktorá je s tým nepriamo spojená, je tá, že oblasti, že e, francúzska policia na e, základe využitia nových e, právomocí v prístave Dunkirk napriek tomu, že nie je práve tým miestom, kde by mohli pristávať teroristi, napriek tomu sa tam vykonávajú určité aktivity pri prešetrovaní potenciálnych útakov. Aby som prišiel k ďalšiemu bodu. Toto je problém. Čo sa stalo pri Dunkerku? Dunkerk je jeden z miestom, kde policia využíva dennodenne e, núdzové právomoci, e, ktoré im dali protiteroristická legislatíva. Je tam určité odôvodnenie a samozrejme ale Samozrejme, to odôvodnenie hovorí, prečo sa to deje v Dunkerku a nie niekde inde, avšak to je otázne. Ale je to kvôli tomu, že sa migranti e, snažia prekročiť e, kanál La Manche do Anglicka. Áno, to môže byť jeden z dôvodov. Takže presuniem sa k druhej časti vašej otázky. Je to trošku zložitejšie na ňu odpovedať, pretože mali by sme hovoriť predovšetkým aj s orgánmi činnými v trestnom konaní eh, v teréne a hovorili ste o akejsi fluidite medzi tým, eh, že keď, je tá hranica medzi e, kladením otázok a výsluchom, keď niekoho požiadate o otvorenie kufra tá je veľmi nejasná. My sme sa samozrejme snažili zameriavať aj v rozsahu tohto výskumu, ale toto je jedna z takých sivých zón, ktorá by si určite vyžadovala viacej výskumu v tomto ohľade. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Nevidím, že by sa niekto iný hlásil o slovo. E, v tomto prípade skončíme s týmto bodom. A mám informáciu, že e, generálny spravodajca e, pán Carlos Coelho je na ceste, tak e, a zdá si môžeme dovoliť 5-minútovú prestávku a potom budeme pokračovať ďalším bodom. Ďakujem veľmi pekne za veľmi dobrú prezentáciu a za veľmi zaujímavé odpovede. Ďakujem veľmi pekne. Takže 5-minútová prestávka. <laughs> Eh, Vážení kolegovia, 13. marca 2017 eh, eh, Libe koordinátori sa rozhodli odštartovať proces výročnej správy o fungovaní šengenského priestoru. Niektorí problémy, ktoré ovplyvňujú správne fungovanie šengenského priestoru, stále pretrvávajú a táto správa sa zameriava na zistenie skutkového stavu súčasných problémov, ktoré ob ovplyvňujú fungovanie šengenského priestoru. E, e, dúfame, že toto bude jedna e, prvých z radu správ, ktoré budú tento stav skúmať. 20. februára sme mali vypočutie k tejto téme a teraz máme prezentáciu návrhu správy a chcela by som preto dať slovo spravodajcovi, pánovi Carlosovi Coeliovi a potom tieňovým spravodajcovi. Carlos, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Dovolte mi niekoľko slov eh, v mojom materinskom jaz- jazyku. Ďakujem veľmi pekne. Eh, Schengenský priestor je eh, synonymum súkrom, sú, voľného pohybu osôb, ale aj v ekonomickej dimenzii Samozrejme, e, Schengen dáva priestor na voľný pohyb osôb a 25 miliard e, tovaru. A samozrejme prispieva k znižovaniu nezamestnanosti v Európe. A samozrejme nestačí nejaké e, zjednodušené vízie. A musíme sa zakladať na pohľade, ktorý berie do úvahy všetky aspekty. Schengen z pohľadu Európanov E, má svoje problémy. My máme predstavu, ako to chce komisia riešiť, ale nevieme, čo chce riešiť, e, ako to riešiť rada. E, práve preto je nesmierne dôležité, že že predse, bulharské predsedníctvo nám umožní vrátiť sa k tejto téme a, to, a teraz budem pokračovať po anglicky. A samozrejme, dovolte mi povedať, ako sme dospeli k tejto správe. Ako ste povedali, e, pani Kudrická, e, išlo nám o to, aby sme spojeurópštili Schengen Vyvinuli sme nový šengenský mechanizmus a dali sme komisii silnejšiu úlohu. A samozrejme, pripísali sme aj nové právomoci parlamentu. Výsledkom bolo, že výbor e, sa e, rozhodol vytvoriť novú pracovnú skupinu, ktorej predsedám a e, ktoré umožňuje hodnotenie šengenského priestoru z zločinečných pohľadov. Prostredníctvom prezentácie tejto správy dúfam, že e, budeme naďalej posilňovať úlohu parlamentu, ktorý zastupuje občanov. E, pretože nebolo tomu tak dávno, kedy e, sa Schengen považoval za veľmi tajomné, tajomnú a výlučnú domenu členských štátov. Je to o to dôležitejšie, keď za ostatné tri roky sme mali veľké problémy so Schengenom, ktorý musel čeliť veľkým tlakom. V minulých rokoch sme mali viac vnútorných e, hraničných kontrol ako kedykoľvek predtým. Avšak v tomto ohľade, e, a to hovorím veľmi jasne aj e, v správe, ktorú vám dnes prezentujem, Schengen bol pod veľkým tlakom, pretože spoločný azylový európsky systém nefunguje a tieto členské štáty neaplikujú ani implementujú správne aký narazili sme v tejto správe na niekoľko e, problémov. E, či už sa to e, týka externých, kontroly na externých hraniciach alebo policajných e, záležitostí alebo m, mm, výmeny informácií. Všetko to je zdôraznené v správy. Je o to znepokojivejšie, že keď parlament schvaluje nové bezpečnostné opatrenia, e, ako napríklad e, stále monitorovacie systémy európskych občanov. E, tam sme e, samozrejme uznali nové druhy hrozieb, avšak E, nemôžeme akceptovať taký stav, kedy členské štáty nevyužívajú mechanizmy, ktoré v súčasnosti už majú k dispozícii. Takisto hovoríme veľmi jasne, že rada e, musí dodržiavať to, čo hovorí Európsky parlament, e, čo sa týka mandátu o rokovaní k týmto dokumentom a nie je akceptovateľné, že nová Európska agentúra je neustále blokovaná, keď sme túto dohodu docelili už pred 9 mesiacmi všetky tieto záležitosti e, vystavujú Schengen dodatočnému tlaku. Niekedy je e, ľahšie e, obviňovať slovo voľný pohyb osôb, než čeliť tým koreňovým problémom a, alebo zaviesť kontroly na vnútorných hraniciach. Členské štáty sa zahrávajú s ohňom. Nie je tu žiadna koordinácia s členskými štátmi a tretimi krajinami E, nie sú tu dáta, ktoré by e, umožnili správne hodnotenie a samozrejme je tu aj nerešpektovanie e, šengenských pravidel, ktoré si myslím je nezákonné. Preto samozrejme návrh komisie na úpravu vnútorných kontrol na hraniciach musí byť veľmi citlivo posúdené pretože nemusíme, e, nemus, nesmieme sa vystaviť ďalšiemu vnútornému nebezpečiu a nes, nesmieme dovoliť, aby to bol ďalší nástroj na predlženie takýchto vnútrohraničných e, e, kontrol. Musíme dať šengenský priestor naspäť občanom, musíme podporiť komisiu e, v ich cieľoch a musíme hovoriť aj naďalej, e, že e, e, členské štáty nám toto právo už nebudú viacej upierať. A teraz, pani predsednička, poviem E, ďal, ostatné dôležité body. Chcel by som sa poďakovať e, komisii, e, pani Dekostovi a jeho spolupracovníkom, a takisto aj sekretariátu pre domáce záležitosti za to, že podporovali túto pracovnú skupinu. V neposlednom rade by som zdôraznil, že táto správa chce odraziť a zobrať do úvahy e, celú diskusiu na šengenskej pracovnej skupiny. Chcel by som sa poďakovať všetkým jej členom za ich príspevok a za prácu, ktorú odviedli. E, teším sa na spoluprácu s tieňovými spravodajcami, aby sme dosiahli široký koncenzus. Myslím si a som presvedčení o tom, že musíme vyslať jednoznačný e, signál e, na zachovanie dobrého Schengenu. Ďakujem veľmi pekne, Carlos. E, pani Guillaume. Ďakujem pekne aj Carlosovi za jeho prácu. Dokazuje, aké bohaté skúsenosti má v tejto téme tie pozície, ktoré sa rozpracovajú, zúrazňujú, že je potrebné zachovať šengenský priestor. Ja som tiež toho názoru, samozrejme s tým plne súhlasím. Musíme sa snažiť eh, uberať týmto smerom. Pokúsim sa eh, vo svojej práci ako teňovej spravodajky ne, zamerať na tri veci. Poprvé, to, čo je skutočným jadrom Schengenu, jeho kódexe, mechanizmy hodnotenia, taktiež informačný systém. Ja sa pokúsim preskúmať politiky, ktoré súvisia so Schengenom, teda napríklad posilnenie kontrol na vonkajších hraniciach, tiež stratégia integrovaného riadenia hraníc. Toto všetko sú otázky, ktoré sú súčasťou opätovného zavedenia hraničných kontrol v rámci Schengenu a tiež e, to súvisí s tým, ako ich odstrániť ďalej. Spolupráca medzi členskými štátmi a orgánmi priamo na mieste, aby sa posilnili vonkajšie hranice, hranice bez toho, aby sa ohrozil e, priestor voľného pohybu v rámci Schengenu. Tiež e, téma dôvery a solidarity medzi členskými štátmi a tiež otázka neochoty členských štátov e, venovať sa otázkou vetore bezpečnosti a tiež e, e, ich ťažkosti dohodnúť sa na konkrétnej korektnej reforme azylového systému v Európe, pričom širšia spolupráca a solidarnejší systém by boli prospešné pre šengenský priestor ako celok. Teda vo všetkých tých tematických oblastiach budeme musieť preskúmať doterajšie plnenie a tiež ako sa k tomu stávajú členské štáty. Zatiaľ totiž nemáme dojem, že by sa pravidla dodržiavali, iba dokonca či by bola ochota vrátiť sa späť k plne funkčnému Schengenu na úrovni EU. A ešte by som rada spomenula, že podľa mňa priorita nespočíva v spomínaní externých e, prvkov, ako napríklad otázka spolupráce s tretimi krajinami na boj proti skutočným príčinám migrácie, alebo otázka návratov, alebo readmisné dohody. To podľa mňa nespadá celkom do rozsahu pôsobnosti tejto správy. Teda podľa mňa bolo vhodnejšie to tu vôbec nespomínať. Toľko teda prvé stanovisko e, k tejto téme a teším sa na užšiu spoluprácu so spravodajcom v procese prípravy správy. Ďakujeme pekne, pani Wikström. Ďakujem za slovo. Ďakujem aj spravodajcovi za vynikajúcu správu. Toto naozaj musíme ponúknuť našim občanom, aby sme tiež e, poukázali na demokratický dohľad v procese opätovného nastolenia Schengenu a to v plnej prevádzke. Ešte raz teda srdečná vďaka za naozaj vynikajúcu prácu, Carlos, aj za vynikajúci spôsob, akým si viedol pracovnú skupinu. Sa ti chcem poďakovať, ja som súčasťou tejto pracovnej skupiny, ale žiaľ, nevždy som mala možnosť zúčastniť sa stretnutí často iba na diálku. To, že musíme oživiť Schengen na prospech našim občanom, to je úplne nevyhnutné. To nie je možnosť, ktorú by sme mali. Je to jednoducho nevyhnutná voľba. Je to súčasťou riešenia eh, širšieho prehodnotenia toho, ako funguje Európa v súčasnosti. Voľný pohyb v Európe by nadalej mal byť plným právom našich občanov, ale zavedenie dočasných hraničných kontrol v niektorých členských štátoch, vrátanie môjho, spôsobilo, že Schengen prešiel skúškou a po tejto skúške ešte stále žiaľ nemôžeme príliš veľa povedať k pokroku. Zdá sa, že tieto hraničné kontroly už nie sú e, dočasnej povahy. Členské štáty ich využívajú, aj keď už nie sú nevyhnutné a chcela by som zopakovať to, čo povedal komisár Avramopoulos pred niekoľkými týždňami, že hraničné kontroly by nemali byť doma vnútroštátnou otázkou. A možno aj toto je súčasťou riešenia. Ja plne súhlasím, že nemôžeme umožniť členským štátom, aby ohrozili Schengen, pretože o to tu práve ide. Tým, že sa zmení názov, ako v prípade Švedska, e, migračný influx je teraz na bezpečnosť, aj keď v skutočnosti nie sú žiadne dôkazy, ktoré by podložili takéto tvrdenie. Neviem, to, že to musím takto povedať, ale žiaľ. Nie celkom to zodpoveda realite. Táto správa zdôrazňuje, že členské štáty musia plne implementovať existujúce nariadenia a pravidlá a tiež vyzýva komisiu, aby prijala rýchle kroky voči tým štátom, ktoré nie plne dodržiavajú existujúce pravidlá. Plne súhlasím so spravodajcom v tomto smere. Je absolútne nevyhnutné, netolerovať takéto správanie členských štátov. Dočasné hraničné kontroly už nie sú nevyhnutné a občania únie by mali mať možnosť plne požívať eh, právo voľného pohybu a to isté platí samozrejme aj pre tovary. Teraz usilovne pracujeme na revízii systému IT e v EÚ a tiež chceme zasiť interoperabilitu. To bude významný prvok v zaistení bezpečnosti únie a tým sa prispieje aj k, k bezpečnému a chránenému šengenskému priestoru. Ale rada by som sa ešte vrátila k tomu, že ten um, lomený spoločný azylový systém EÚ a aktuálna situácia Schengenu sú úzko prepojené. A o čo skôr sa nám podarí dať veci do poriadku, tým lepšie. Keď dokážeme spustiť taký politický systém, ktorý bude funkčný, keď sa posunieme z chaotickej situácie do organizovanej, dobre riadenej migračnej situácie, to bude potrebné aj pre Schengen. Vypočuli sme si expertov, profesorov, ktorí na to upozorňujú veľmi jasne. Teda, ešte raz opakujem, Schengen potrebujeme, a potrebujeme aj spoločný európsky azylový systém a to čím skôr. A ešte raz sa obraciam na pána Koeja. Chcem sa mu ešte raz srdečne poďakovať za jeho správu, za jeho prácu a teším sa na ďalšiu spoluprácu s ním. Thank you very much, Cecilia. Carlos. Ďakujem pekne, Carlos. Thank you, Chair. Uh... Chcel by som sa poďakovať aj pani Guillaume, aj pani Wikstrom za ich slova. Pani Guillaume, ja e, s vami plne súhlasím v tom, že je nevyhnutné zamerať sa na tie najdôležitejšie body, ale nesmieme zabudnúť aj na tie ostatné, tak ako povedala pani Wikström. Aj na záver. Existujú problémy, na úrovni rady v tých tematických oblastiach, v tých materiáloch, ktoré my sme už rozhlasili, čo sa týka azylového systému, novej agentúry pre azyl a podobne. A práve to omeškanie na rade, tam, kde chýba reakcia na problémy, ktoré existujú, to spôsobuje ohrozenie Schengenu. Nemôžeme vyriešiť problém Schengenu a zároveň zabudnúť všetko to ostatné, aj keď to priamo nesúvisí so Schengenom, predsa len sú na to značné dopady. Nebolo to napokon naše rozhodnutie, bolo to rozhodnutie členských štátov, ktoré e, spôsobilo, že sa začali miešať tieto témy, tým Schengenu ostatné témy, ale ak chceme Schengen vrátiť našim občanom, ak teda chceme posilniť slobodu pohybu, musíme reagovať na tieto problémy. A myslím, že že v našom výbore a tu v parlamente sa nám to môže podariť. Myslím, že v dôsledku tejto diskusie môžem skonštatovať, že panuje veľký konsenzus. E, aj e, z vyjadrení kolegov socialistov a liberálov vyvodzujem, že sa zhodujeme na tých najzásadnejších veciach. Teším sa na už spoluprácu s ďalej s tenými spravodajcami, aby sme mali čo najširšiu spoločnú pozíciu, ako som už spomenul na úvod. Myslím, že Európsky parlament by mal vyslať veľmi jasný signál rade a tým by sme mali aj silnejší hlas v tomto procese. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne, Carlos, za, ako sme sa vypočuli, vynikajúcu správu. Súhlasíme, že parlament by mal vyslať veľmi jasný signál. Ešte pripomínam, že lehota na pozňovacie návrhy vyprší 14. marca o 13. hodine. To bol posledný bod na našom programe. Ďalšia schôza sa uskutoční 12. marca od 19. do 21. hodiny v Štrasburgu a 19. marca od 17. do 18.30 v Bruseli a 20. marca od 9. hodiny do 12.30 a od 15. hodiny do 18.30. Ďakujem. Príjemný víkend všetkým. A, aj... Žiaľ, pani predsedajúca, nemá mikrofón, už sa to vrátilo. Ešte pani predsedajúca želá veľa šťastia všetkým ženám k MDŽ.